Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Kolegyne, kolegovia, dámy a páni, mm, tetovne. Vrátime sa k zasadnutiu ITRE. Máme náš program, ktorý je zvolne nejako predchádzajúce. Ako predchádzajúce zasadnutia, ak nie sú žiadne pripomienky, tak je to schválené, žiadne pripomienky nie sú ale veľmi dôležitá informácia. Zasadnutie výboru, plánované na 11. mája, bude zrušené. Čiže 11. mája nebude zasadnutie, namiesto toho sa uskutoční zasadnutie v Štrasburgu, tak ako sme povedali, vo štvrtok 18. mája od 9. do 10.30. Veľmi ťažké bolo dohodnúť sa s oboma spravodajcami a oboma výbormi na nejakom inom termíne. Takže vo štvrtok v Štrasburgu 18. mája 9 až 10.30. Ďalšie zasadnutie výboru ITRE sa uskutoční v Bruseli v pondelok 29. a v útorok 30. mája. To znamená, že takmer o 4 týždne sa v Štrasburgu skutoční hlasovanie o online platformách. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu číslo 4, schválenie zápisníc z 25. až 26. januára 2017 a 6. februára 2017. Tieto zápisnice máte tiež vo svojich zložkách. bod číslo 5, autorské práva a súvisiace práva aplikovateľné na niektoré online prenosy. Naša spravodajkyňa pani Mlinár. A však pani Viering by ju rada nahradila. Takže začneme vám spravodajkyne. Dovolte mi pripomenúť vám, že gestorským výborom v tomto prípade je výbor Júri. ITRE vypracuje stanovisko na základe pravidla 53 a navrhované nariadenie je súčasťou balíka o autorských právach zamerané na uľahčenie prístupu k televíznym a rozhlasovým programom online eh, z iných krajín EÚ. Dobre, takže pani Vierník, dostane slovo ako prvá v mene spravodajkyne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vystupujem v mene spravodajkyne Angeliky Mlinár. že spravodajkyňa pre toto stanovisko zdôrazňuje, že existuje potreba, aby súčasné pravidla pre autorské práva boli prispôsobené digitálnej ére. Komisia navrhuje nariadenie rozširujúce a pred, nariadenie, aktualizáciu nariadenia 1933 a upravuje sa pravidlá eh, pre vysielateľa prevádzkovateľov retransmisných služieb Spravodajkyňa poruje všeobecný prístup komisie zohľadom na dva hlavné prístupy. Po prvé, rozšírenie princípu krajiny pôvodu aj na ďalšie služby vysielateľov a rozšírenie vinného riadenia práv pre retransmisné služby. Spravodajkyňa si myslí, že komisia našla rovnováhu medzi záujmami držiteľov práv a cezhraničným prístupom k online službám vysielateľov. No a preto spravodajkynia podporuje prístup e, prijatý, ale chce ďalej rozširovať napríklad zariadením služieb, ktoré nie sú alebo nesúvisia s vysielaním. Komisia zohľadňuje, zohľadňuje potrebu postupného prístupu na to, aby sa, market mohol, aby sa trh mohol prispôsobiť eh, zmenám v politike a právny zmenám. Návrh nie je zameraný na rušenie princípu teritoriality alebo obmedzenie eh, slobôd eh, zúčastnených strán. Avšak existuje potreba obnoviť prepojenie na pre, pre, prebiehajúce prípady a vydávať dopady tohto nariadenia hlavne na financovanie a investície do audiovizuálnych diel po vstupe do platnosti. Čo sa týka rozšírenia eh, povinného riadenia a eh, práv, spravodajkynia si myslí, že to nemá sa vzťahovať len na uzavreté siete, ale tiež na retransmisiu cez otvorený internet pod podmienkou, že existujú pripojenia na kontrolované prostredie, ako napríklad definovateľná skupina užívateľov na základe verifikácie. Ďalej spravodajkyňa podporuje, ktoré systémy, ktoré existujú v niektorých členských štátoch, ako kolektívne licencie. Spravodajkyňa sa teší na príspevky všetkých kolegov a na spoluprácu s tieňovými spravodajcami v tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za prezentáciu spravodajkyňa. No a prejdeme k tieňovým spravodajcom. Pán Salini v mene EPP, ktorý nahrádza pána Patričela. No je to komplikované. Áno. Aj ja nahrádzam na poslednú chvíľu. Aj ja prečítam tam vystúpenie nášho tieňového spravodajcu. Ďakujeme spravodajkyni Mlinár za to, aké prvky e, uviedla do textu v súvislosti s pôvodným návrhom komisie Audiovizuálny sektor Európy predstavuje významný podiel nášho hospodárstva. 3 milióny zamestnaných a niekoľko miliard e, obratu. Tak v produkcii ako v distribúcii je potrebné zabezpečiť exkluzivitu obsahov a ich teritoriálnu ochranu autorskými právami. To je rozhodujúce, aby sme sa odlišili od konkurentov. Zdieľame cieľ komisie a síce vytvoriť jednotný digitálny trh, ale nemôžeme nebrať do úvahy potrebu zabezpečiť rovnováhu medzi e, súčasnou potrebou e, ochraňovať autorské práva operátorov audiovizuálneho sektoru. Model teritoriálnej licencie, tak ako existuje, má maximalizovať investície do digitálnych obsahov a aby sme ochránili kultúrnu diverzitu produktov, aby sme uspokojili dopyt spotrebiteľov za rozumné ceny. Rozlíši, rozšíriť princíp krajiny pôvodu aj na mm, pomocné služby mohlo veľmi nebezpečným spôsobom e, na, mm, na podkopať e, základy rovnováhy tak, ako bola stanovená vychádzajúca z pravidla autorských práv, kde práva e, sú stanovované na základe krajiny pôvodu, to je tá teritorialita. Potom by sa mohlo stať, že operátori by nemali dostatok prostriedkov na získanie paneurópskych práv a malé firmy by boli mimo e, tohto segmentu trhu. Mnohí producenti digitálnych obsahov ak by nemali ochranu produktov, museli by uvádzať obsahy na trh a to by mohlo priniesť straty 8 miliard eur. Na Štieňovi si myslí, že roz, rozšíriť princíp krajiny pôvodu na pomocné služby by bol chybou, ktorý by mohol vážne ohraziť audiovizálny digitálny trh. vďaka diskusii a doplnkových návrhov a do štvrtka je deadline na pozmeňovacie návrhy, tak dúfame, e, že sa dopracujeme k zdieľanému stanovisku, ktorý bude ambiciozný a ktorý prispieje a pomôže výboru Júri. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu stanoviska tieňového spravodajcu. No a teraz dostane slovo zástupca SAD, pán Blanco López. Nech sa páči. Audiovizuálny trh sa opiera na dva, dvoch prvkoch, na exkluzivite a teritorialite. Rozšíriť ten princíp na krajinu pôvodu, tak to môže podkopať princíp teritoriality kombinované pôsobenie. To všetko môže e, robiť problémy v zmluvách. Komisia na to poukázala vo svojej dobatovej štúdii, takže menia sa zásadne pravidlá hry v sektore. Návrh je slabý, podľa komisie je hlavným cieľom je udelovanie licencií, ale tento proces je zložitý a operátori e, musia niesť vysoké náklady, ale v dopadovej štúdii komisia uznáva, že nemá špecifické údaje o týchto nákladoch. Prekvapuje, že komisia vychádza z potreby, ktorú nemôže argumentovať údajmi. Pokiaľ ide o e, rámec aplikácie sa v súčasnosti nemôže e, rozhodnúť, ktoré služby ako ketchup sa môžu používať. Hovorí sa o dokumentách, o dokumentách, informáciách a tak ďalej e, v úvodných ustanoveniach, ale potom v samotných článkach to nie je. A pokiaľ ide o zmluvnú slobodu, e, hovorí sa o nej v úvodných ustanoveniach, ale potom v hlavných článkoch to nie je zachytené. Obchodné televízie, komerčné televízie sú proti, rovnako ako širitelia digitálnych obsahov sú proti. A aj v rade e, tento návrh priniesol pochybnosti, ak nie absolútny odpor. Niektorí poslanci žiadali odstránenie druhého článku, a k tomu tak nedojde, musíme urobiť hlboké zmeny v nariadení obmedziť rámec aplikácie, tak ako to hovorí úvodné ustanovenie 3 a dosiahnuť zmluvnú slobodu pri uzatváraní dohôd a pri využívaní práv a vylúčiť tie online služby, ktoré sú určené audiencii alebo publiku mimo štátu. Ak komisia chce hlbokú zmenu audiovizuálneho modelu, mala by mať odvahu jasne zadefinovať, akú má víziu. Inak vytvára len neistotu v televíznom sektore, ktorý v 2014 priniesol 86 miliónov eur. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom je pán Henkel v mene ECR. Áno, ďakujem pekne, to poviem veľmi stručne. Zastupujem pána Barakova, nášho deňového spravodajcu. V všeobecnosti sme sa dohodli a súhlasíme so stanoviskami spravodajcu. Spravodajkyne máme dve pripomienky, že návrhy alebo toto nariadenie nemôže vplývať na systémy v členských štátoch eh, týkajúce sa riadenia práv hlavne, tak ako v prípade dohody kolektívnych licencií no a ďalej akékoľvek spory vychádzajúce eh, z uplatňovania práva a práv musia spadať pod príslušnú jurisdikciu členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte niekto by chcel požiadať o slovo? Zdá sa, že nie. Takže slovo dostane zastupca DG Connect komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja nahrádzam pána Marka Čerala. Ja som vám vítaj Juknár. z DG Connect. No, takéto náhrady a náhradníci sú už typickí pre naše zasadnutie. Dobre, ďakujem veľmi pekne za to, že mi dávate slovo. Rada by som sa vyjadrila e, trošku k tomu, prečo tento návrh bol predložený a rada by som vysvetlila jeho cieľa predtým, než čím e, hovoriť o obavách, ktoré vyjadrili členovia výboru. Poprvé, čo sa týka dopytu, tento návrh má priniesť prínos Európanom predchádzajúcej debate sme tiež, to sa tiež čom hovorilo, treba ukázať, že môžeme urobiť pre občanov Európy niečo pozitívne. Tuto v prípade online televízie e, vidíme, e, že sa že online vysielanie, kde mladí Európania, vysoké percento z nich e, používa online vysielanie televízie a rovnako je tu veľký dopyt sledovateľ vysielania z iných členských štátov a prieskumy ukazujú, že jeden zo štyroch Európanov má záujem o sledovanie audiovizuálneho obsahu z iného členského štátu. No a analýzu, ktorú sme vykonali pre dopadovú štúdiu a pre našu neustálu prácu, ukazuje, že je tu veľká miera geoblokácie vrátane programov, ako napríklad kultúra, dokumenty, zábava, televízne programy, alebo aj, ktoré je veľmi dôležité, e, kultúrne obsahy sú geoblokované. A to už nehovorím o filmoch. No a mocou nášho návrhu, ktorý komisia predložila, alebo cieľom nášho návrhu je umožniť európskym vysielateľom a e, prevádzkoľovej vetvetných služieb máte príležitosť ukázať viac týchto obsahov Európanom. Takže na to aby sme dosiahli tento cieľ, čo sa týka vysielania online programov, navrhované opatrenie vytvára pravidlo krajiny pôvodu, o zavadza a nezavizuje to vysielateľov poskytovať služby cezhranične. Stále budú mať možnosť rozhodnutia poskytovať to alebo nie. Na druhej strane to tiež nebude obmedzovať zmluvnú slobodu vysielateľov a držiteľov práv, aby sa dohodli na teritoriálnom využití ich práv, samozrejme pod podmienkou, že tieto dohody budú spĺňať príslušné pravidlá, vrátane tých európskych. Som rada, že spravodajkyňa a niekto, eh, niektorí tieňoví spravodajcovia podporili všeobecný prístup komisie, rovnako som počula isté obavy a teraz by som rada na ne stručne zareagovala. Tak ako už bolo povedané, návrh nenahrádza nové licencii v Európe, pretože rešpektuje to, čo existuje a sú tu príslušné garancie a zábezpeky. Jedna z nich je, že bude zachovaná zmluvná sloboda, keď nie je v rozpore s existujúcimi právidlami. A ďalej je tu finančná náhrada plata pre držiteľov práv. Však toto opatrenie by vyskytlo stimuly pre vysielateľov a prevádzkovateľov retransmisných služieb poskytovať obsahy cezhranične a tým by to prinieslo prínos pre európskych spotrebiteľov. Stručne hovorila som o hospodárskej súťaži, alebo hovorilo sa to o hospodárskej súťaži, rada by som k tomu povedala pár slov. Samozrejme, ja nemôžem sa vyjadriť prebiehajúcemu prípadu, to nechcem povedať, no ale rada by som objasnila trochu právny, eh, právny základ a právne pozadie No, To sa týkajú špecifických prípadov, oni sa vždy aplikujú ex poste s cieľom nenarušiť hospodárskú súťaž na vnútornom trhu. Samozrejme, nemajú všeobecný aplikovateľný charakter tak, ako, ako nariadenie alebo smernica alebo iný legislatívny nástroj. No a ďalej tiež článok, kde sa hovorí o dohodách ten článok má tiež výnimku a komisia chápe, že exkluzívne licencie môžu byť dôležitým opatrením na získanie finančných prostriedkov, ktoré potrebujú filmári no a pravidla hospodárskej súťaže uznávajú bariéry medzi národnými trhmi, že môžu byť odôvodnené a za istých podmienok, hlavne v podmienkách tvárania nových produktov. Takže čo sa týka uplatňovania práv hospodárskej súťaže a pravidel, nie sú čierne alebo biele, majú isté zábezpeky a nie je tu nič obmedzené, alebo nič tu teda nehovorí o obmedzovaní vytvárania nových produktov. No a ja som chcela k tomuto dodať ešte, že cieľom tohto opatrenia je vytvoriť stimuly a umožniť vysielania viacerých obsahov v Európe. Tešíme sa na diskusie v parlamente aj na rade a dúfame, že výsledok bude optimálny a konštruktívny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A rád by som ešte požiadal pani Vierinka, či chcete povedať niečo nakoniec a v mene pani Mlinár samozrejme. Nie, ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. No a by som vás ešte informoval, že lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov 27. apríl. Hlasovanie na výbore bude 31. júna a na hlavnom výbore v septembri, čiže na výbore júri. To znamená v septembri na výbore júri. Takže júni by sme mali byť pripravení s našim stanoviskom. Ďakujem veľmi pekne za diskusiu, za spoluprácu. Ďalšia téma číslo 6. Pripravenosť na rizika v sektore elektriny. Našim spravodajcom je Flavio Zanonato a tento návrh je súčasťou balíka o čistej energii, ako si ste veľmi dobre pamätáte. A Máme tri dôležité ciele pred sebou. Spoločná metodológia na hodnotenie krízových scenárov, čo nie je jednoduché, pravidelné monitorovanie bezpečnosti elektrických dodávok a plánované a koordinované reakcie v prípade možnej krízy. A tento legislatívny návrh by sme mali spojiť ostatnými, ostatnými častiami nášho balíčka, hlavne s nariadením o elektrine, pretože to musí byť úzko prepojené. Náš spravodajco Flavio Zanonato, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nariadenie navrhnuté komisiou chce vylepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi v príprave a v riadení krízy elektrickej energie. Definuje túto krízu ako situácia významného nedostatku elektrickej energie alebo nemožnosti dodávať elektrickú energiu finálnym spotrebiteľom. 20. Sme, e, tieto prípady sú síce e, mm, zriedkavé a nemáme teda E, veľké skúsenosti, ale práve tieto situácie môžu mať dramatické dopady. V apríli 2008 400 tisíc obyvateľov na severe e, Polska kvôli silnému sneženie na 18 hodín nemali ener- elektrickú energiu. Napríklad vo Francúzsku pred niekoľkými rokmi tiež došlo k prerušení elektrickej energie asi 2000 francúzskych občanov v júli 2011 na Cypre, Malta, Sicília, august 2014, sever Holandska, marec 2015 a elektrická kríza január 2017 na juho-východe Európy. A tieto krízy priniesli obrovské škody, ktoré boli ťažko kvantifikovateľné a veľmi často dramatické problémy pre obyvateľstvo. Táto téma sa exkluzívne riešila na národnej úrovni, ale samozrejme e, príčinou je nedostatok národných infraštruktúrach. Chceme spolupracovať v tejto oblasti. Existuje normatívne právne miest, prázdne miesto a práve táto regulácia chce tieto e, prázdne miesta váku a nahradiť. Sú tu tri plány vyhodnotenie rizik, metodológia, aby sa zadefinovali, aké sú rizikové scenáre, tak na regionálnej ako aj národnej úrovni a tiež metodológia <clears throat> zadefinovania postupov, e, potom príprava plánov, rizikových plánov na národnej aj regionálnej úrovni. potom riadenie krízových situácií, vyhlásenie výnimočného stavu a fungovanie pravidel a potom monitoring, analýza ex post, ktoré by robila koordinačná, koordinačná skupina pre elektrickú energiu. Nebudem zachádzať do detajlov, ale návrh je vyrovnaný a e, je e, teda e, koordinovaný tento návrh aj s pôvodnými návrhmi z januára. Tieto otázky a záležitosti, ktoré vyplývajú z toho aj metodológia a spôsoby, akým spôsobom spracovať túto krízu, ale aj nariadenie ACER to, čo navrhuje komisia, bolo by vhodné ešte začleniť ďalšie faktory ekonomické, finančné, politické a technické. Tlmočníci sa ospravedlňujú, ale rečník číta takým tempom, že nie je možné ho kvalitne pretlmočiť. V tomto kontexte e, mnohí aktéry e, pôsobia tak, ako pôsobia. Potom treba uvažovať aj o kompenzáciách medzi členskými štátmi a, a prípady analyzovať, kde niektorý členský štát má nedostatok elektrickej energie, teda akým spôsobom ju nahradiť e, z infraštruktúry iného členského štátu. Ostáva potreba, aby EÚ mal systém hodnotenia, prípravy a riadenia rizik a tento musí byť účinný, flexibilný, aby sme boli schopní integrovať aj regionálne špecifiká. <clears throat> Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán Niedermayer v mene skupiny EBP je tieňovým spravodajcom. Ďakujem. Keď hovoríme o tomto spise, musíme si najskôr uvedomiť, že sektor energie a elektrické energie sa zmenil v nedávnych desaťročiach. Zavadzame nové technológie, venujeme väčšiu pozornosť klimatickým cieľom, znižujeme do, e, závislosť od dovozov energie na európskych trhoch a riešime nové výzvy. A jedna z týchto tém je produkcia elektrickej energie z vetra a slnka a e, nižšia stabilita dodávok takýchto druhov energie. Čiže tieto nové výzvy aj príležitosti um, riešime v zimnom balíku, kde sa snažíme zabezpečiť, aby všetci občania, všetky firmy v EÚ dostali spolahlivé dodávky a plynulé dodávky energie. Uh, táto správa je iba malou časťou tohto balíka, ale rieši dôležitý aspekt a to je bezpečnosť dodávok a pripravenosť na rizika. To reflektuje aj fakt, že nové technológie vytvárajú výzvy, ktoré prekračujú hranice štátov. A preto musí sa zlepšiť koordinácia a takisto regionálna koordinácia, regionálny prístup sa musí zlepšiť. A táto správa je aj o metodológii, ktorá má e, skvalitniť identifikáciu rizikových faktorov. Ja vítam teda tento návrh. Je to variabilná časť e, zimného balíka. Zatiaľ tu boli iba malé technické problémy, o ktorých podľa mňa by sa malo ešte e, hovoriť. Ja vo všeobecnosti veľmi vítam návrh spravodajcu a som veľmi rád, že spravodajca chce zorganizovať technické zasadnutie, aby sme si objasnili spoločné body medzi TSO, DSO, účastníkmi trhu a legálnymi právnymi aspektami tejto problematiky. Myslím si, že budeme schopní toto úspešne všetko spracovať a zabezpečiť, aby zimný balík bol schválený. Ďakujem a teraz pán Peterson, ktorý zastupuje pani Mlinár v mene ALDE. Príjemné popoludnie, pán predseda a kolegyne, kolegovia. V mene kolegyne hovorím následovné veci. Vítam návrh komisie pre nové pravidlá e, v sektore elektrickej energie a e, v oblasti pripravenosti na rizika. Transparentnosť a zdieľanie informácií. To je potrebné, aby sme sa pripravili na krízové situácie a takisto, aby sme vybudovali odolnú energetickú úniu. Naša práca na pravidlách na prípravu na núdzové situácie v oblasti ropy a plynu je e, veľmi dôležitá. Ukazuje, že to isté musíme zrealizovať v sektore elektrickej energie. Trhový prístup je vždy najlepším riešením aj v časoch krízy, avšak musí sa zlepšiť spolupráca medzi členskými štátmi, aby elektrická energia mohla tiecť e, doslova tam, kde je najviac potrebná v danom okamihu. Komisia ide dobrým smerom, keď vytvára novú spoločnú metodológiu, keď harmonizuje plány pripravenosti na rizika a keď sa snaží zlepšiť regionálnu spoluprácu. Ale da, je tu ešte samozrejme čo zlepšovať, najmä pokiaľ ide o koordináciu a revíziu národných e, plánov pripravenosti. Tam sa musí zohľadňovať e, vždy to národné špecifikum E, trhu s elektrickou energiou. Nestačí sa koordinovať na regionálnej úrovni a vymieňať si informácie. Ešte stále máme nedostatočné predpoklady na trhu s elektrickou energiou. Napríklad nefungujú dobre prepojenia medzi trhmi, medzi sieťami e, elektrickými. Takže chýbajú nám ešte niektoré základné predpoklady a to si treba uvedomovať. Teším sa na E, spoluprácu so spravodajcom aj s tieňovými spravodajcami. Ďakujem a teraz mene GUE, pán Benito Ziluaga. Ďakujem pekne, pán predseda. Je dobré, že Európska komisia prichádza s týmto legislatívnym návrhom. Poprvýkrát budeme mať usmernenia a normy pre situácia, keď je nedostatok elektrickej energie tieto normy by bez pochyby sa mali riadiť predovšetkým princípom solidarity a po druhé by mali zabezpečiť dodávky pre e, základné potreby občanov v Európe. A bolo by veľmi dobré, keby sa spomenulo, kto by boli prioritní klienti alebo tzv. chránení klienti, kde je e, potrebné zabezpečiť v prvom rade e, dodávku elektrickej energie. Po druhé, návrh komisie neobsahuje zmienku energetickej účinnosti ako najlepší spôsob, ako zabezpečiť e, dodávky energie, aby sme sa nedostali do týchto krízových situácií. A tiež by bolo vhodné spomenúť e, autogeneráciu a ako spôsob e, e, vyhnúť sa týmto rizikám. Jednak by sme ušetrili e, množstvo peňazí našim občanom v nákladoch na infraštruktúry, ktoré veľmi často majú negatívne environmentálne dopady a tiež to spôsobuje protesty občanov a tiež by bolo dobre ísť cestou k energetickému prerodu, aby sme išli k obnoviteľným zdrojom energie, ktoré sú demokratickejšia. Návrh komisie je málo konkrétny a nešpecifikuje uvažované opatrenia. Môže to byť preto, že je to len návrh, alebo je tam záujem posilniť e, záujmy e, siete súkromných e, firiem. Ak e, ide o to, aby súkromné firmy pripravili nejaké akčné plány, um, tak sme proti tomu. Finálna legislatíva by mala byť konkrétnejšia pri e, príprave takýchto záchranných plánov a nenechávať tieto otázky v rukách lobby. Ďakujem za pozornosť. Uh, Ďakujem, pán Ashley Fox tu nie je, nevidím ho, ale pán Henkel eh, ho môže zastúpiť, nášho tieňového spravodajcu v mene EKR. To je nedorozumenie, ja som chcel hovoriť o ACER, agentúre ACER. Bohužiaľ, predseda hovorí bez mikrofónu. Vy ste zdvihli ruku, lebo mnohí sú dnes zastupovaní na našom zasadnutí. Ja som si myslel, že vy ho zastupujete. Pán Blanko López. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za jeho návrh. Návrh komisie navrhuje európskejší prístup e, k elektrickým krízam. Analýzy hovoria, e, že podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi prináša väčšiu energetickú bezpečnosť a znižuje náklady. Znižujú sa takto aj ceny energie pre finálnych spotrebiteľov. Zimný balíček a jeho návrhy, ktorý navrhuje e, zmeny Mm, zavedenie autogenerácie alebo mm, väčšia účasť obnoviteľných zdrojov, tak to všetko podporujeme. V tomto návrhu harmonizácie treba brať do úvahy špecifika jednotlivých e, národných elektrických systémov. Rád by som sa spýtal, aké sú výzvy prepojení napríklad v Španielsku na zvýšenie bezpečnosti dodávok, aby sme mali väčšiu kapacitu obnoviteľných zdrojov a tiež by sme chceli vedieť, kto je finálne zodpovedný v novej koordinácii medzi TSO, e teda medzi tými, ktorí na regionálnej úrovni spravujú tieto sieťa infraštruktúry. Kolík Jaromír Ko... Pán Jaromír Kohlíček. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem, pán predseda. Mám niekoľko drobných poznámok, pretože na rozdiel od mnohých kolegov som pracoval v priemysle a my sme boli nutení mať vždy záložné zdroje pre niektoré zvláštne technológie, či už to bolo chladenie peci, alebo záložný zdroj pri výpočtovej technike alebo v ďalších odboroch. Keď, sa, keď diskutujeme o príprave e, e, sektoru v elektrických krízach, e, Áno, skladovať elektrickú energiu nevieme. Treba preto uvažovať o dvoch veciach. Poprvé, zdvojená štruktúra alebo náhradné trasy, ktoré by zaistili zásobovanie, aby sme sa nestretli s tým, čo v dávnejšej minulosti postihlo Taliansko, kde bol totálny blackout. A nešlo len o kúsok Polska, ako spomenal spravedajca. A po druhé, záložné zdroje. Hlavne v poslednom čase sa mm, veľa otočilo. Či už ide o záložné zdroje na báze plynu, alebo na báze elektrín z vodných zdrojov. Sú to špičkové zdroje, ktoré sa môžu ako záložné použiť. Takže tu sú tri stránky, ktoré by sme mali práve v tejto správe zachytiť, pretože sú veľmi dôležité. Elektrická energia, dokonca v niektorých štátoch je právo na zásobovanie elektrickej energie v štátoch EÚ. Takže to by sme brali, mali brať do úvahy. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem. Európska komisia zastúpená pani Amerlis Verheven z DG Energy. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za možnosť spolupracovať s poslancami parlamentu na tejto téme pripravenosť na rizikové situácie. Radi počujeme, že vo všeobecnosti sa nazdávate, že tento návrh je užitočný, že reaguje na reálne potreby prekonať právne vákum. Musíme spolupracovať viac na prevencii kríz a s tým súhlasíte aj vy a sme radi, že vnímate náš návrh ako vyvážený. Áno, my súhlasíme s vami, že sú tu ešte technické záležitosti, ktoré sú nedopracované chýbajú niektoré detaily a takisto musíme viesť ďalšie technické diskusie. Komisia je otvorená. Komisia je ochotná vám postúpiť a poskytnúť technickú expertízu. Chceme s vami diskutovať. Vždy, keď to budete uh, si želať, môžete s nami rátať a s našou spoluprácou a účasťou. Ďakujeme za návrh parlamentu veríme, že Európa si takto zvýši bezpečnosť dodávok za nižšie náklady. A ako povedal aj spravodajca tieňovi tieňoví spravodajcovia, toto patrí neoddeliteľne do širšieho balíka o trhovom dizajne. Chceme, aby trhy ostali čo najdlhšie otvorené a e, elektrická energia musí plynúť tam, kde je práve potrebná. Samozrejme budú ešte ďalšie technické diskusie, ktoré nechcem predbiehať, ale chcem sa viedriť k tomu, čo ste hovorili o dôvernosti plánov. Časti núdzových plánov musia ostať dôverné a tajné. Nikto tu nechce vyvolávať e, dojem, že chceme poskytovať informácie nejakým záškodníkom, ale v našom návrhu sa toto už predpokladá. Hovoríme, že iba časti plánov by mali byť zverejňované. Na toto sa teda už pripravujeme. E, takisto sa obávate aj administratívnej záťaže. Dovolte mi povedať, že my si určite neželáme vytvoriť právny rámec, ktorý by navýšil administratívnu záťaž a preto my Všetko budujeme na existujúcej inštitucionálnej báze, na existujúcom právnom rámci. Určite nebudete musieť vytvoriť novú inštitucionálnu štruktúru, my iba rozvíjame, čo už existuje dnes. Regionálne operačné centra e, samozrejme dostanú určité špecifické úlohy v oblasti krízového manažmentu v rámci novej štruktúry. Viacerí povedali, že potrebujeme plány na pripravenosť e, na rizika a takisto aj plány na identifikovanie rizik, ktoré budú zohľadňovať národné špecifika. My, keď navrhujeme spoločné metodológie, to sa musí tá metodológia potom uplatňovať v celej Európe, ale v rámci nášho návrhu umožňujeme aj národné hodnotenia a tie musia naďalej existovať, aby zohľadnili špecifickú národnú situáciu, čiže je tu dvojitá logika, regionálne hodnotenie, doplnené o národné hodnotenia, tam, kde, kde je to potrebné, aby sa zohľadnili národné špecifika. A keďže my to umožňujeme, tak to znamená, že aj národné plány budú riešiť a budú môcť riešiť národné špecifické situácie. Každý štát má svoj vlastný energetický mix a takisto iné rizika. Napríklad v Taliansku je reálna možnosť, že dojde k zemetraseniu. V Belgicku je oveľa menšia pravdepodobnosť, že bude zemetrasenie. Takže toto všetko v tom návrhu sa zohľadňuje. No a niektorí žiadali ešte o ďalšie prvky do návrhu aby bol detailný, napríklad definovanie chránených zákazníkov alebo chránených spotrebiteľov. Zatiaľ nechceme toto robiť, pretože členské štáty majú veľmi odlišné názory na to, kto by mal byť chráneným zákazníkom alebo chráneným spotrebiteľom. Čiže my chceme toto harmonizovať iba na minimalistickej úrovni. Chránení spotrebitelia by mali byť podľa nás iba takí, ktorí by mali byť z dôvodov bezpečnosti chránení a žiadame transparentnosť v tomto. Ale nechceme to harmonizovať, lebo si myslíme, že to nie je potrebné a v Európe sú na to veľmi odlišné názory. Ďalej opatrenia, ktoré sú súčasťou národných plánov. My neidentifikujeme, aké by to mali byť opatrenia. Návrh hovorí, že prioritu by mali mať trhové opatrenia, netrhové opatrenia by mali byť iba výnimkou a tie opatrenia budú definované na národnej úrovni. Ale to neznamená, že tieto opatrenia budú definovať lobbysti. Nie, budú to národné vlády, ktoré budú rozhodovať o tých rizikových plánoch a národné vlády to urobia po tom, čo zrealizujú rozsiahlú konzultáciu s rôznymi subjektami, ktoré sú zainteresované Čiže tie subjekty e, to budú aj zástupcovia priemyslu, ale aj zástupcovia e, zákazníkov a spotrebiteľov, takže ne, nepôjde o lobbystov, ktorí by nejako vypracovávali e, tie plány podľa toho, ako chcú. A posledná pripomienka, otázka zodpovednosti a bezpečnosti dodávok. Tento návrh nemení rovnováhu, opakujem, ale zavádza koordinovanejší, koordinovanejší prístup, ale nemení rovnováhu zodpovednosti. Tá ostáva tam, kde je dnes a my tu chceme koordinovaný prístup s regionálnymi dohodami medzi členskými štátmi a každý súčasný aktér bude robiť tú prácu, ktorú robí aj dnes. Toľko z mojej strany. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne. To bol presne ten prípad, ktorý ste spomenuli. V prípade dodávok plynu už v našich definíciách navrhujeme minimum ranených klientov eh, a plnú harmonizáciu v celej Európe. Takže je jedna možnosť harmonizáciu takéto definície. Pán Flavio Zanonato, chcete ešte niečo zhrnúť na záver diskusie, povedať pár pripomienok na záver? Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne. Tak kolegovia ako predstaviteľ komisie povedali, všetko, ktoré môžeme začleniť do pozitívneho riešenia. Myslím, že sú na to podmienky. Jasný je jeden fakt. Rizika v dodávkach elektrickej energie spája aj iné otázky, ktoré sa tu spomenuli. Uvidíme, ako ich budeme môcť začleniť a zároveň, aby sme zostali v našich kompetenciách. Stretneme sa veľmi skoro aj prostredníctvom iniciatív, ktoré majú za cieľ vysvetliť e, túto problematiku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, kolega. Náš harmonogram 21. 22. jún návrh správy 29. júna lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov takmer koniec júna, posudzovanie pozmeňujúci návrh 25. septembra a hlasovanie na výbore ITRE 28. novembra. Je to náš balíček čistej energie. Jeden z veľmi dôležitých legislatívnych návrhov. Ďakujem veľmi pekne Teraz prejdeme k bodu číslo 7. Európsk, agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných e, úradov pre energetiku. Spravodajcom je Morten Helvek Petersen. Tento návrh tvorí súčasť balíčka Čistá energia pre všetkých Európanov, podobne ako ten predchádzajúci boh. No a takto je to úzko prepojené s ostatnými časťami balíčka, hlavne s tými, ktoré súvisia s revíziou trhu s elektrickým prúdom. Tento návrh je zamesaný zameraný na aktualizáciu legislatívu, aby zohľadnil nové úlohy agentúry, ktoré získala od svojho vzniku. Takže naše rozhodnutie je veľmi dôležité tom, ako ďaleko budeme zachádzať, alebo by sme mali ísť s novými návrhmi, ako prijímať existujúce, no a rovnako je to zamerané na spôsobenie na zmeny na energetickom trhu s balíčkom pre e, čistú energiu, takže ktoré pravidlá by mali byť e, zmenené, a my by sme mali rozhodnúť, koľko z nich a akým smerom. Náš kolega, pán Petersen, nech sa páči, máte slovo, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Tak ako všetci vieme, tak existencia skutočného vnútorného trhu a spoločného trhu v oblasti energetiky má veľké výhody. No a na to, aby sme mali trh, tak eh, je potrebná istá miera regulácie na vytvorenie správnych podmienok a na existenciu trhu. Takže úloha agentúry ACER je v tomto veľmi dôležitá na to, aby bol zaistené, aby bolo zaistené dobre fungovanie jednotného trhu pre energetiku, čo budeme profitovať my všetci, spotrebitelia, súkromné domácnosti, malé stredné podniky, veľké podniky a priemysel, a hlavne s ohľadom na budúcnosť energetického trhu, ktorý bude čoraz viac závisieť od rastajúceho napojenia obnoviteľných zdrojov. To bude Zraničná spolupráca musí byť eh, no, súčasťou energetického trhu a využívanie energetických zdrojov eh, musí byť preto lepšie. No a to, táto správa je podľa mňa veľmi dobrá. A sú rôzne cesty, ako prekonať výzvy, ktorým čelíme a ktorým čelí ACER. A ja si s veľkým záujmom vypočujem slova kolegov k tejto dôležitej téme. Dovolte mi na úvod poďakovať komisii za návrh, ktorý je revíziou. Nie je to úplne prepracovanie a zmena kompetencií a úloh agentúry ACER. rovnako je treba zdôrazniť, že ACER, ten názov znamená Agentúra pre spoluprácu, a to treba hneď na začiatku. Dovolte mi sústrediť sa na tri otázky, ktoré si podľa mňa zasluhujú osobitnú pozornosť. Poprvé zmeny v procese rozhodovania v rámci ACERu. Po druhé, otázka financovania a personálne obsadenia ACERu. A po tretie, štruktúra spolupráce. Po prvé, čo sa týka zmien Eh, rady, agentúry ACR, rady regulátorov, treba zaoberať navrhovanými zmenami, ako aj ďalšími možnými riešeniami. A chceme eh, fungujúci vnútorný trh, eh, potrebujeme silnú agentúru, ktorá dokáže konať a reagovať rýchlým a transparentným spôsobom. To znamená, že musíme sa vyhnúť zbytočným komplikáciám, dohoda medzi našimi regulačnými orgánmi a ja. Som otvorený diskusii, aké možnosti existujú. Potrebujeme jasné, solidné rozhodovacie procesy na zaistenie vnútorného spoločného trhu. Druhá vec, ktorá sa týka finančných zdrojov a personálneho obsadenia a vybavenia, momentálne agentúra má obmedzené zdroje, menšie, ako by boli nevyhnutné na efektívne a skutočne plnenie jej úloh a zodpovednosti Dobre fungujúci a by si vyžadoval stabilné financovanie, navýšené, no a hovoríme o tom, že sa agentúrová celé roky, takže je tu problém týkajúci sa zdrojov a financovania agentúry. Je k tomu veľa myšlienok a nápadov tiež znel nápad, aby ACER vyberal poplatky za niektoré mechanizmy. Som tomu otvorený, myslím, že financovanie je závažným problémom ceru. A tretie, dohľad nad regionálnou, alebo spolu, regionálnou spoluprácou TSOs, regionálne centrá sú tiež známe ako kľúčom k tomuto. No a ich nemôže byť na národnej úrovni, ale na regionálnej úrovni, kde ACER môže vykonávať takýto dohľad, ale tak, aby ACER to mohol robiť, musíme zaistiť, aby agentúra mala právomoci na eh, požadovanie informácií, ktoré potrebuje na vykonávanie a realizáciu monitorovacej, eh, monitorovacej skupiny. Eh, tieto sú dôležité tiež na posúvanie trhu vpred zaistenie európskeho blaha. To je to dôležitá téma. Jasne, ako ste povedali, pán predseda, je spojená s ostatnými eh, témami v rámci balíčka čistej energie. My ich musíme vnímať eh, v celistvosti a musíme vnímať aj aké sú dopady tohto legislatívneho aktu na ostatné. Ja sa teším na spoluprácu s kolegami v tejto dôležitej téme a teším sa na produktívny prístup. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz v mene EPP tieňový spravodajca je pán Royal. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán spravodajca, za spoluprácu a rozhovory. Nadviažem na to, čo ste povedali. Pre fungujúci vnútorný trh potrebujeme dobrú spoluprácu a dobrú legislatívu. Otázka v tomto prípade je, či legislatíva momentálne je dostatočná alebo nie, či to funguje alebo nefunguje. A ja som tú otázku položil každému, s kým som doteraz hovoril, kde existujú problémy. V konečnom dôsledku tu na také náznaky v niektorých miestach medzi členskými štátmi niekedy je problém, že obchod nefunguje dobre medzi štátmi. Ale keď sa na to presnejšie pozrieme, príklad, ja som si zobral príklad Nemecka a Dánska, keď sa na to presnieme, presnejšie pozrieme, uvidíme, že to nesúvisí vôbec s lepším dohľadom alebo s lepšou spoluprácou. Keď na jednom mieste prichádza veľmi veľa prúdu a na druhej strane je len málo vedení, tak to ne- nefunguje. No a podľa nie je lepšia spolupráca, ale viac sieti na nemeckej strane. Nemáme jednoducho dobré kapacity siete, riešenie budovania sieti a nie väčšie kompetencie. A my sa potrebujeme kompetencie, ešte jednu organizáciu v Európe. Nie. Problém je, že neexistuje siete. A keď neexistuje siete, tak kompetencie nepomôžu. Po druhé, tie dohody niekedy nie sú dostatočne rýchle. No ja sa pýtam, čom to spočíva? To sa dá zmeniť tým, že centrála dostane tie právomoci, alebo stanovíme lehoty. Otázku, a tento problém môžeme vyriešiť lehotami, zrýchliť proces a tak rýchlejšie postupovať. Čiže mne vadí, že odpovede komisie a v mnohých politických diskusiách je, že potrebujeme ešte silnejšiu európsku inštitúciu, potom to bude fungovať. Nie. Problémy sú niekde úplne inde a týmto sa to vôbec nerieši. A ďalej, prejdem bodu 3. Ak chcem, aby fungovala spolupráca, tak je dobré jasne povedať, že vláciu, ktorú máme teraz v ACER, každý štát má jeden hlas, zostane taká a že to vyžaduje dvotretinovú väčšinu, alebo potrebujeme len jednoduchú uh, väčšinu. Ja nemyslím si, že keď si zvolíme tento postup, nebude tá spolupráca lepšia. Hlavným problémom je, že problém neriešime tým, že dáme centrále viac kompetencií, ale v konečnom dôsledku sme odkázaní na to, že prácu treba riešiť decentralizovanie, treba podporovať inovácie, prispôsobenie. No a to na to centrála nedokáže dohliadať. Takže ja varujem pred tým, aby sme riešenie videli vo väčších kompetenciách a ACERu. Myslím, že existujú iné riešenia existujúcich problémov. A inak, keď sa spýtame, koľko problémov sa objavilo, tak toľko tých prípadov nie je. Takže na čo je celá tá práca? A to v situácii v Európe, kde ľudia Takže tak reagujú až alergicky, keď za každú cenu chceme zvyšovať európske kompetencie. Treba sa zamyslieť, kde je to nevyhnutné a kde nie. Tuto to nevyhnutné nie je. Ďakujem pekne za vašu pripomienku. Pán Poche v mene skupiny SAD, nech sa páči. Dobré popoludne, kolegovia aj pán predseda. Myslím, že tento výbor dlhodobo poukazoval na potrebu posilniť kompetencie a úlohy agentúry, ak má zohrávať kľúčovú úlohu na vnútornom energetickom trhu. Narastajúci podiel obnoviteľných zdrojov, ako aj väčší objem cezhraničného obchodu, vyvoláva tlak na užšiu koordináciu vnútroštátnych koordinačných orgánov a aj efektívnejšie nástroje na riešenie sporov, lepšie vymedzenie kompetencií agentúry. To je pozitívne v návrhu komisie, rovnako ako zjednodušenie niektorých rozhodovacích procesov alebo posilnenie dohľadu nad operátormi, ale sú oblasti trik, na ktoré by sme sa mali sústrediť regionálna spolupráca energetických operátorov. Z nich regionálnych operačných centier sa kritizuje nielen e, v prípade prevádzkovateľov sieti, ale aj celé regionálne rozhodovania sú spochybňované. Ďalšia oblasť, ktorá nie je v návrhu optimálna, to je nezávislosť agentúr. Agentúra ani orgány by nemali byť politicky nejak podliehať nejakému zadaniu. Vypustenie niektorých ustanovení k tomuto práve otvára priestor a o tom by sme mali diskutovať. A najpalčivejší problém financovanie fungovania agentúry a dostatočné zdroje pre nezávislé rozhodovanie, aby mohla konať nezávisle a efektívne. Tá vhodná varianta je podľa mňa možnosť vyberania poplatkov z niektorých činností, ktoré agentúra poskytuje cezhraničným operátorom, napríklad za dohľad nad pochodom a ich eh, uzatváranie. Ďakujem za pozornosť. Uh, thank you very much, colleague. Ďakujem. Pán Henkel, nech sa páči v mene ECR. Áno. Budem musieť hovoriť po nemecky, pretože všetky moje podklady sú výnimočne po nemecky. Niekoľko všeobecných poznámok. Som presvedčený, že vnútorný trh je to najlepšie, čo EÚ dosiahla Dalo by sa takmer povedať, že EÚ bez vnútorného trhu vlastne vôbec neexistovala. Ďalšia poznámka. Energetická únia. Je to správny cieľ. A teda komisia postupuje správne, keď sa o tento cieľ snaží, ale prináša to isté problémy. Na jednej strane chceme európsky vnútorný trh, ako ho máme vo väčšine iných e, produktov a služieb, ale zároveň si hovoríme, že každá krajina by sa mala sama rozhodovať o svojom energetickom mixe. A to je implicitný rozpor a stále to tu vyvstáva, keď diskutujeme o tejto téme. Ďalšia vec v Lisabonskej zmluve je zakotvený princíp subsidiarity. A my sa tohto princípu radi držíme, ale čo to znamená, že keď sa tohto princípu vzdávať, keď si myslíme, že na EU úrovni sa to urobí lepšie, takže komisia alebo ten, kto to žiada, tak to musí dokázať, že na tej európskej úrovni to bude lepšie a nie na, národni, na úrovni národnej, ale možno komisia má dobré argumenty na to, aby to preukázala. A nejde tu len o zabezpečenie bezpečnosti dodávok, ale ide aj o väčšiu konkurenciu a to je aspekt, na ktorý by sme nemali zabúdať. Rád by som spomenul, že správa o možných blackoutoch v dodávkach prúdu v januári v Južnej Európe. Stále sa to spomína ako argument, pretože je potrebné, aby to ostalo v kompetencii národných štátov, ale ja si myslím, že môžeme argumentovať aj opačne a komisia by to mala urobiť, ak by sme mali systém, ktorý by bol rovnaký ako ten, ktorý sa zavruje, tak by sa takéto rizika drasticky znížili. Áno, musíme hovoriť o tom, či tento návrh na reformu je v zmysle princípu subsidiarity. My to rozhodne zanalizujeme v skupine a budeme na to veľmi dbať. A teraz nezávislosť agentúry a celá transparentnosť, to sa musí zaistiť. O tom som pevne presvedčený. Máme aj ďalšie dohľadové orgány, komisie, ktoré zabezpečujú to, aby sme mali spravodlivú hospodárskú súťaž v Európe. A nemalo by to byť inak ani v prípade energetického trhu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Turmes, ktorý nahradza pána Škrleca. Áno. Pán Hankel má pravdu, je tu protirečenie medzi tým, že e, na národnej úrovni je kompetencia energetického mixu a potom na druhej strane by malo byť celoeurópske riešenie. A jediné riešenie by bolo pozmeniť zmluvy a preto potrebujeme niečo, čo by z ekonomického hľadiska bolo zmysluplné. Len ťažko povedieme elektrickú energiu na sever, ale je to tak, že medzi Francúzskom a Nemeckom táto energia prudila, inak by Francúzsko týto zimu nezvládla, takže regionálne trhy s elektrickou energiou sú a majú zmysel aj z ekonomického hľadiska. spájanie stredozápadnej Európy, Nemecko, Francúzsko, Benelux, to viedlo k tomu, že ceny energií sa znížili a podobnú situáciu potrebujeme aj v juhovýchodnej Európe, aby sme tam mali optimálne riešenia. Teda potrebujeme cez zahraničnú nadregionálnu spoluprácu a to dáva zmysel aj z ekonomického, aj politického hľadiska. A z politického hľadiska je to reálno, ale keď sa dopracujeme k tomuto záveru, tak zároveň potrebujeme niekoho, kto zaručí, že táto regionálna spolupráca nebude viesť k tomu, že tu budú rozporúplné odlišné pravidlá, že teda že trh s energiou v južnej Európe bude mať iné pravidlá než ten v západnej časti Európy. A to je práve úloha tej agentúry ACER, ten nadregionálny dohľad. Národné orgány toto jednoducho nezvládnu. Národné orgány majú veľmi dôležitú úlohu, ale potrebujeme tu niekoho, kto bude dohliadať nad jednotným trhom. A to je presne to, čo môže zabezpečiť agentúra ACER, posilniť regionálne trhy a robiť toľko dohľadu, koľko je potrebné, bez toho, než by sa z nej stala superagentúra. To je úloha, ktorá je pred nami. Herbert má pravdu, keď hovorí, že ide o budovanie sietí. Nemecko nemôže otvoriť hranice do Dánska, Musíme si uvedomiť, že nie je možné vypojiť veterné parky v Nemecku a využívať e, dánske veterné parky, takže potrebujeme nejaké lehoty, ale ak to, nebudeme, ak to nebude fungovať, tak potrebujeme niekoho, kto bude fungovať ako ultima ratio, ktorý bude e, schopný zachraňovať v prípade, keď sa dve, tri krajiny nedohovoria. Tu je tá úloha pre ACER. v rámci cezhraničnej spolupráce. Ak jednotlivé členské štáty nebudú schopné sa dohovoriť, pretože budú príliš e, brániť svoje vnútorné záujmy. A tam to bude úloha ACERu vstúpiť do hry. Potrebujeme samozrejme aj minimálny tok informácií a potrebujeme aj isté informačné zdroje pre agentúru. Nemalo by zmysel ak by išlo o multimiliardový trh a ak by sme nenašli pár miliónov, aby sme vytvorili regulačný orgán, ktorý by minimálne vytvoril potrebné štandardy, ten insider, insider training remit. To by som rád pripomenul. Ak sa ukáže, že niekedy k takýmto praktikám došlo, tak sa naruší dôvera. Pred tromi rokmi sme schválili legislatívu o insider training a tam išlo práve o to a teraz zrazu nie sme schopní dať ACERu finančné prostriedky na to, aby mohli fungovať. Takže z ekonomického hľadiska to jednoducho nedáva e, zmysel. My potrebujeme fungovanie na regionálnej úrovni, ale zároveň dobre fungujúcu aj agentúru. Ďakujem. Teraz pán Kohliček. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s prvým rečníkom. Nepotrebujeme ďalšie posilnenie agentúry, ktorá by priamo podliala komisii. V súčasnosti tá koordinačná úloha, ktorú má, Združenie energetických regulátorov, tak tá je zabezpečená. Čo môžu robiť, tak to aj funguje, ale čo nemôžu robiť, to je nariadiť, aby sa niekde prepojilo vedenie. A preto na polských, českých hraniciach sa inštalujú oddelovacie transformátory a s tým ani akákoľvek silná agentúra, ktorá môže nariadiť jednotlivým vládam, tak s tým nič neurobí. Chceme zase vytvoriť ďalšiu agentúru, ktorá bude niečo nariadovať a nebude mať kompetencie, aby to, čo nariadi, presadila. Takže ja si myslím, že súčasný stav a spolupráca funguje podľa mojich informácií veľmi slušne. A ak neposilníme e, siete v celej EÚ a cez celú EÚ, tak nemá zmysel akékoľvek ďalšie zásadné zmeny v tejto agentúre robiť. A pokiaľ ide o jasnejšie vymedzenie, áno, môžu tam byť nejaké drobné ďalšie vymedzenia spolupráce, tej úspešnej spolupráce, Regionálne centrá, áno, to je veľká otázka. A zatiaľ sa vždy na bilaterálnej úrovni podarilo vzťahy medzi susednými e, krajinami vyriešiť. Čo sa nepodarilo po, vstupu, po vstupe Bulharska, Rumunska, Maďarska a Chorvátska túto časť elektrickej siete koordinovať to, že dodnes ani po zjednotení Nemecka už 40 rokov nemecká sieť koherentná, to je jednoducho fakt. Ale to ani neviem, aká dobre fungujúca agentúra s kompetenciami s tými nič neurobi. Je to naivná predstava, ktorá patrí do detskej škôlky. Pokiaľ ide o financovanie agentúry, doteraz sa to riešilo dobre. A mám dojem, že deficit, ktorý komisia <clears throat> nejakým spôsobom ukazuje, že, že by sa centrálne financovala agentúra. Podľa mňa to nie je dobrá myšlienka. A ešte k tomu energetickému mixu, ktorý predračníci spomenuli. To predsa nie je základný problém. Ak mám dostatok vody, môžem vyrábať elektrickú energiu z vodných zdrojov. Ak fúka vietor, môžem z, veter, z veterných e, elektrární, keď mám slnečko, tak je to vynikajúco, mám fotovoltaiku. Ale to my neovplyvníme ani tou najlepšou agentúrou a ten energetický mix musí zabezpečiť, že jednotlivé krajiny budú bezpečné. Nesmie to dopadnúť ako v prípade Bulharska, keď sme nariadili, že musia zrušiť jadrovú elektráreň ale nejako sme Bolharom nepomohli, aby mali elektrickú energiu z iných zdrojov, alebo z tej jadrovej e, e, elektrárni, kde už mali nakúpené reaktory. Neurobme, neopakujme tú istú chybu. Ďakujem. Oh, thank you. Ďakujem, hovorí pán predseda. A to už je iná téma. Ako využívať správnym spôsobom aj menem komisie. Je tu zástupca mm, DJ Energetika, pán Edma Kora, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pre nás má kľúčový význam to, aby sme dosiahli to, že energetický trh bude efektívnejší a ide predovšetkým o silnejšiu koordináciu medzi operátormi prenosových systémov. Ak pôjdeme touto cestou a zaistíme väčšiu region, regionálnu spoluprácu prevádzkovateľov, tak by dávalo väčší zmysel nechávať dozor na národných orgánoch. a zabezpečiť istú platformu, kde by mohli spolupracovať a to by bol ACER a to je dôležité. Súhlasíme s potrebou väčších zdrojov, aby e, táto agentúra mohla svoje úlohy realizovať, ale to sa nám naozaj zdá rozhodujúce, aby sa presadzoval energetický trh cez celú EÚ e a na to potrebujem vyšší, silnejší dozor zo strany ACER. Ďakujem, hovorí pán predseda. Takže treba brať do úvahy aj tých prenosových operátorov, to som rád, že ste spomenuli, hovorí pán Buzek. Ale tu ide o trochu iný prístup zo strany agentúry a mali by sme dokončiť nariadenie, ktoré je dôležité pre náš trh a zároveň zabezpečiť, aby ten trh nebol príliš zaťažený nadbytočnou re- reguláciou. Ak poprosím pán spravodajca, nech sa páči. Petersen, pár slov na záver, nech sa páči. Ďakujem kolegom za názory. Tie Najdôležitejšie témy tu boli prediskutované, ako hovorí správne pán Henkel, je tu tá základná dilema. Na jednej strane chceme trh a na druhej strane energetický mix je národnou právomocou a výsadou. Čiže ako, ako to vyvážiť a ako získať e, výhody, ktoré existujú na skutočnom trhu. Mnohé materiály, aj odhady a analýzy v posúdení vplyvov ukazujú, že väčšia spolupráca v týchto oblastiach je určite želateľná, prináša veľmi dobré výsledky. Pán Royl hovoril o subsidiarite. Áno, určite. Ak e, to má mať výhody, tak musíme spolupracovať nadnárodne. E, regionálne a na európskej úrovni. Ďakujem ešte raz tieňovým a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Thank you, of... Ďakujem. Predstavenie návrhu správy 10. a 11. júla. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov o niekoľko mesiacov neskôr 6. septembra 2017 12.00. Čiže 6. septembra, predtým ešte budeme mať letné prázdniny. 28. Eh, novembra je hlasovanie v ITRE a hlasovanie na plenárke bude ešte oznámené. Takže sa zdá, že v novembri bude tento spis ukončený. A teraz spätná väzba z rokovaní. Dve pripomienky. Bezpečnosť dodávok e, zemného plynu a nariadenie príma. A takže e, najprv k rokovaniam o bezpečnosti dodávok zemného plynu. Tretí trialóg sa konal 27. marca. A štvrtý sa má konať a pripravuje sa na stredu tohto týždňa. No a počas posledného trialogu, ktorý trval takmer 9 hodín, rokovania urobili zásadný pokrok vo viacerých oblastiach. V prvom rade otázka solidarity ako primeraným spôsobom e, podporovať chránených zákazníkov a definícia takýchto zákazníkov, tá už bola e, predtým schválená. Regionálna spolupráca a e, núdzové koridory dodávok, to je veľmi dôležitá vec, a s väčšou flexibilitou ako v pôvodnom návrhu komisie. A takisto opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti. To v budúcnosti bude veľmi dôležité v kontexte e, zemného plynu a bezpečnosti dodávok zemného plynu. No a máme pár závažných a veľkých problémov. E, Pravidla o výmene informácií a notifikácií. Toto nás ešte čaká. O dva dní sa bude konať posledný trialóg. Ehm, my, tieňoví spravodajcovia, musíme byť teraz v neustálom kontakte a pripomínam, že aj rada pracuje veľmi intenzívne. A my dúfame, že aj oni sú už pripravení ukončiť tento spis tento týždeň, ale nepovieme nič predtým, než to bude definitívne ukončené. Takže 26. apríla, opakujem, štvrtý trialog sa koná. Chcete ešte niečo dodať? Pán Turms? Nič. Nechcem dodať po obsahovej stránke. Len sa chcem Jeržimu ako spravodajcovi poďakovať parlamentný tím je veľmi dobrý tento raz, má veľmi dobre zorganizovanú rokovaciu stratégiu. Naozaj eh, sme sa do toho pustili eh, s vyhrnutými rukami a som optimista. Tento týždeň príde dobrý výsledok. A ešte jedna otázka. Aké informácie je potrebné mať z kontraktov, aby mohlo byť e, zabezpečené kvalitné núdzové plánovanie. To je veľmi horúca otázka, o ktorej sa tam naozaj bude hovoriť. A o tom sa už aj dlho hovorilo. Bohužiaľ, predseda bez mikrofónu. Ďakujem. Prístup Európskeho parlamentu je taký, že sme naozaj zjednotení sme zjednotení všetci zástupcovia Európskeho parlamentu a potom je to vždy jednoduchšie v rokovaniach s radou a podobne. To bolo aj e, s balíkom o roamingu e, v kontexte telekomunikácií. Tam ten tým parlamentu bol vynikajúco zjednotený a potom to uľahčilo aj rokovania s radou. No a presne takisto je to aj pri tejto téme bezpečnosť dodávok zemného plynu. Ďakujem spravodajcom, tieňovým spravodajcom aj všetkým politickým skupinám za to, že sa nám podarilo si takýto spoločný postup vypracovať. Toto je veľmi výhodné, najmä pre občanov. Pre občanov je to veľmi dobré. Nie len pre chránených zákazníkov, ale všeobecne je to pozitívne pre malé a stredné podniky a pre priemysel. To je všetko pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok zemného plynu. A ďalšou témou v tomto bode je nariadenie Prima a pani Sakorafa je tu. To je veľmi dobré. Vidím, že ste prišli priamo z letiska medzi nás. Ďakujeme, že ste prišli 11. apríla. Sa všetky tri inštitúcie zišli na neformálnom trialogu o Prime. Bol tam aj predseda prítomný a Odštartovali sme rokovanie, ale nebudem už hovoriť k tomu viac, pretože je to vaša zásluha a zásluha tieňových spravodajcov. Máte slovo, pani Sakorafa. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Som veľmi rada, že vám môžem oznámiť, že 18. apríla rokovací tým ITRE a Malcké predsedníctvo a komisia úspešne uzavreli trialóg o nariadení príjma pre e, výskum a vývoj v oblasti Stredozemia. Pokrýva to veľkú oblasť Stredozemného mora. Príma je jednou, jedným z výnimočných pokusov vedeckej diplomácie Európskej únie. Chceme tam riešiť okrem iného také veci ako migrácia a návraty, takisto e, zdroje vody a poľnohospodárstvo. Všetky tieto témy budeme riešiť v kontexte politiky, ale aj vedy a výskumu. E, spravodajkyňa sa v rámci rokovacieho mandátu ITRE snažila riešiť e, legislatívny text, jeho obsah a snažila sa zabezpečiť, že politické aspekty návrhu e, budú uspokojivo vyriešené a že e, aspekt základných práv v rámci príjma bude takisto vyriešený, že bude uznané právo na pitnú vodu napríklad a že bude uznané právo obyvateľov regiónu zúčastňovať sa na riešení eh, udržateľnosti dodávok potravín. Takisto riešime inovácie, výskum, technologickú pripravenosť. Zapájajú sa do toho veľké spoločnosti, ktoré organizujú tiež zasadnutia na jednotlivé podtémy. A taktiež sme sa snažili pripraviť pozíciu, ktorá zabezpečí dostatočné financovanie pre všetky zložky programu Prima. A takisto sme sa snažili pripraviť predpoklady na dobré riadenie, na governance. No a pokiaľ ide o sociálne aspekty, to je tiež veľmi dôležité, pretože e, vďaka príjme štáty ako Alžírsko, Turecko, Slovinsko a Chorvátsko budú mať teraz možnosť sa zúčastniť. Účastníkov bude dohromady až 18 a niektorí štáty zasa oznámili, že e, zvyšia úroveň svojej účasti. Rozpočet bude okolo 20 miliónov eur podľa najnovších úprav. A to je nutným predpokladom na to, aby tie štáty, ktoré som spomínala, sa mohli efektívne zúčastniť a aby sa to dobre vybalansovalo aj s programom Horizont 2020. Som veľmi spokojná s priebehom doterajších rokovaní. Ďakujem všetkým členom výboru, aj rade, aj malckému predsedníctvu, lebo oni všetci prispeli k úspechu. Ďakujem aj vám, predseda, aj tieňovým správodajcom a politickým skupinám, aj sekretariátu ITRE a takisto personálu politických skupín. Najbližšie, keď sa ITRE stretne sa, bude o tom hlasovať a v júni by to malo ísť už na plenárku. Myslím si, že príma je ideálnym prvkom ideálnym programom pre eh, tento región Európy a dúfajme, že všetko sa odštartuje a začne fungovať v roku 2018. Ďakujem. Hlási sa ešte niekto o slovo? Nevidím nikoho. Ďakujem. A gratulujem aj vám, spravodajkyni, aj tieňovým spravodajcom. Je to naozaj, táto práca bola vynikajúca eh, a eh, bola to veľmi rýchla práca na úrovni nášho výboru. Musím naozaj pochváliť a tie výsledky sú veľmi dobré. som veľmi rád, že výbor ITRE mal takýto úspech a že som toho mohol byť svetkom. Zajtra sa stretávame opäť o 9. na zasadnutí koordinátorov a o 10. E, sa začne hlasovanie a to v tejto miestnosti, v ktorej sa zasadalo aj dnes. Uvidíme sa zajtra ráno. Evžen, you are coming as far as I know.